požiadavku na nominácie a zmeny v členstve výborov a medziparlamentných delegácií. Zoznam týchto vymenovaní bude uvedený v zápisnici tejto schôdze a ak nebudú žiadne námietky, kým nebude zápisnica schválená, budeme považovať e, tieto zmeny za schválené ako aj nominácie. Tiež chcem informovať všetkých poslancov, že